vystúpenie. Týmto sme uzavreli eh, tento bod programu a Cari colleghi, l'ordine del giorno. Drahí kolegovia, a teraz budeme sa venovať vyhláseniu Rady a komisie o e, balíčku finančného dohľadu. Prego. Uh, thank you. Just to inquire, I, I thought we were to have a... This... Uh, Som myslel, že teraz bude e, časť spontánnej rozpravy. Milím sa. Ci sarà il catch di AI sulla, sulla... Na, pokiaľ ide o vystúpenia na vlastnú žiadosť, spontánne vystúpenia k balíčku opatrení v oblasti dohľadu nad finančnými trhmi, Musíme byť jasní, ja budem neúprosná, pokiaľ ide o rečnícky čas, lebo už máme veľký časový sklz a budeme mať dlhé hlasovanie. Takže ak niekto prekročí rečnícky čas, budem nemilosrdne vypínať mikrofón. Musíme rešpektovať e, rečnícke časy. A teraz dáme slovo rade. Pán Reinders, nech sa páči. Merci, Ďakujem, vážená pani predsedajúca, dámy a páni, poslankyne a poslanci. S veľkou radosťou predstupujem pred vás, aby som opätovne sa dotkol otázky finančného dohľadu, lebo sme o tom už hovorili aj na poslednej eh, schôdzi ECOFINu. Pokiaľ ide o legislatívny balíček ohľadne dohľadu nad finančnými trhmi, je teraz predložený na hlasovanie parlamentu. Tento text chce presadiť mimoriadne dôležitú reformu v Únii a predstavuje viacero víziev. Poprvé už hovoril o tom pán predseda rady, to je odpoveď na krízu. E, za 10 ročia sme videli, e, že táto architektúra Lamfalúzy zasahovala do všetkých finančných sektorov. To bol, a vlastne umožnilo to vypracovať európsku finančnú legislatívu a proces e, postupnej konvergencie v otázkach prudenciálnych dohľadov. To je taký prvý pozitívny krok v spoločnom prístupe, ale vzhľadom na krízu treba povedať, že tento proces nebol dostatočne ambiciózny, neumožnil predpokladať a zadržať finančnú krízu ani dať príslušné efektívne nástroje, najmä v oblasti cezhraničnej spolupráce. Práve preto chceme vytvoriť Európsky výbor pre systemické riziká, ktorý by bol e, akcieschopný, mal by podporu Európskej centrálnej banky, jej prezidenta, ktorý je plne k dispozícii spolupracovať pri vytvorení tohto výboru. Nepochybujem, že Jean-Claude Trichet eh, dá do tejto práce všetku svoju skúsenosť a vedomosti a pre, a chcem ešte upozorniť aj na jeho úvahy, ktoré k tejto téme predniesol. My chceme silnejší, reaktívnejší dohľad, ktorý by bol pripravený aj z hľadiska spoločných technických noriem, ktoré by boli schopné reagovať aj v čase krízu. E, treba e, vyžadovať, aby finančné ustanovižne rešpektovali finančnú legislatívu aj na národnej úrovni. Takto potom môžeme vytvoriť európsky priestor dohľadu, ktorý je nevyhnutný pre dobré fungovanie vnútorného trhu. Takto by sa vlastne prepojilo kolegium, fungovanie kolegia týchto supervízorov s národnými orgánmi kompetentnými v tejto oblasti a takýmto spôsobom by sme potom vlastne tento prudenciálny dohľad mohli realizovať v každodennom živote. Realizácia týchto orgánov e, je historickou udalosťou, ako to už bolo zmienené. Belgické predsedníctvo z toho urobilo hlavnú prioritu v oblasti finančných trhov, ale aj z globálneho hľadiska. Nezabúdajme však, že my naďalej budujeme originálny model dohľadu a musíme si uvedomiť, že štruktúry dohľadu e, u našich hlavných partnerov sa vyvíjajú. A to je práve druhá výzva. Treba ukázať, že 27 člena EÚ dokáže zreformovať svoje štruktúry finančného dohľadu bez toho, aby sa vzdialila od partnerov, najmä USA. E, vo februári 2009 Európska rada prijala veľmi dobré výsledky európskej debaty na túto tému a skutočne treba, aby tieto nádeje, ktoré boli do reformy vkladané, priniesli aj výsledky. Je dôležité e, prijať e, tento balíček, o ktorom sa bude dnes hlasovať a dúfame, že teda tento rok spolupráce a negociácií medzi viacerými inštitúciami E, prinesie úspech a že Európsky parlament dokáže, že Európska únia je lídrom v oblasti reforiem aj v rámci G20. E, to, že sme lídrom, musíme ukázať aj z dlhodobého hľadiska. My musíme e, oživiť a umožniť, aby sa tento nový dispozitív opatrení vyvíjal. Teda my musíme nahradiť ten mikroprudenciálny E, dohľad alebo koordinovať aj na nadnárodnej úrovni. Tento systém e, neustále treba posilňovať. S Európskym výborom pre systemické rizika vytvoríme hlavný orgán, kde bude prebiehať debata a makroekonomické rozhodnutia tam budú tiež prijímané, vrátane e, transatlantickej a svetovej úrovne. E, tá, tento výbor by bol efektívnym aktérom prevencie rizík a musí byť schopný akcie. To je vlastne e, ten, tá smernica Omnibus 1, o ktorej sa vyjadri parlament dnes. No a pokiaľ ide o revíziu existujúcich textov, dámy poslankyne, páni poslanci, páni predsedajúci, pani predsedajúca, tu musíme byť, byť veľmi konkrétni. Dnes ukončujeme prvú etapu a všetci očakávame pozitívny výsledok vášho hlasovania. Chcem poďakovať predsedníctvu výboru ECON, spravodajcom Európskeho parlamentu pani Gulár a ďalším ako aj tieňovým spravodajcom, ako aj komisárovi Rénovi a pánovi Michelovi Barnierovi, ktorý je tu prítomný, ale aj všetkým spolupracovníkom. Prebiehala medzi nami veľmi plodná výmena názorov, konštruktívna a obohatila celý tento balíček o pozmenujúce návrhy, o, ktorý, o ktorom v takejto podobe sa bude dnes hlasovať. Samozrejme, toto je základom rokovaní pre budúce rokovania o budúcich textoch. Pokiaľ ide o mojich nasledovníkov e, na predsedníctve rady a vzhľadom na očakávané rokovania dúfam, že výsledky budú pozitívne a že my v budúcnosti prinesieme nové dohody, najmä pokiaľ ide o investičné fondy a že spoločne s komisárom Barnierom môžeme a dokážeme udržať kalendár, tak ako bol stanovený v oblasti legislatívnej činnosti. Ďakujem. Ďakujem a teraz dám slovo komisárovi Barnierovi. Ďakujem, vážená pani predsednička, dámy poslankyne, páni poslanci. Dohoda o architektúre dohľadu nad finančnými trhmi, o ktorom budete hlasovať, e, každodenne po tom, ako tento návrh bol schválený v komisii, E, Dovolte mi, aby som vám pripomenul niektoré historické e, body. Od začiatku e, finančnej krízy Európska únia na medzinárodnej úrovni reagovala, iniciovala proces G20, ktorý bol otvorený v novembri 2008 vo Washingtone. Vytvorila sa pracovná skupina Jacques de la Rosier, to boli prvé reakcie na krízu a potom e, komisia sformulovala svoje návrhy. Dovolte, aby som poďakoval a uctil si inteligentnú prácu Žaka de la Roziera, ktorému vďačíme za naozaj za veľa. Vďaka nemu máme teraz k dispozícii rámec, v rámci ktorého už teraz môžeme e, produkovať iniciatívy produkt za produktom, trh za trhom, aktér, finančný aktér za finančným aktérom a takto môžeme vlastne realizovať tieto kroky. Všetci sme sa zaviazali, ja osobne 13. januára počas môjho vypočutia som sa zaviazal, že budem inteligentne riadiť svoju prácu a efektívne. Tento rámec, ktorý bol prijatý, je základom, ktorý dáva dôveryhodnosť všetkým sektorovým iniciatívam, s ktorými chceme prísť. E, za túto dohodu vďačíme e, osobnej angažovanosti mnohých z vás. Chcem poďakovať pánovi Garciovi Magaľovi, Sančesovi Prezedovi, pani Gulár, Gigodovi, Tremezajs, Balses a ďalším, ako aj tieňovým spravodajcom. Chcem skutočne poďakovať všetkým, ktorí E, odhodlane viedli tieto rokovania. Chcem poďakovať Didierovi Reindersovi, predsedovi rady ECOFIN, za jeho odhodlanie pracovať e, so svojím tímom. To bolo skutočne determinujúce pre e, túto činnosť. On naozaj spolupracoval so španielským aj švedským predsedníctvom Možno je to tu nezvyčajné, ale poviem vám prečo. Chcem poďakovať v mene Európskej komisie človeku, ktorý sedí vedľa mňa, Davidovi Wrightovi, ktorý o niekoľko dní e, opustí e, svoju funkciu e, zástupcu generálneho riaditeľa pre finančné záležitosti, pretože si myslím, že tento človek naozaj robí česť verejnej európskej funkcii, verejnej európskej službe Pridaná hodnota dámy a páni Európskeho parlamentu je neodškriepiteľná a bola naozaj rozhodujúca. Treba spomenúť posilnenie kompetencie európskych dohľadných orgánov, naliehavosť príprava právnych aj technických noriem, ako aj e, úlohu posilnenia ochrany spotrebiteľov, ochrany spotrebiteľov voči istým toxickým produktom, ktoré mali cezhraničný charakter a samozrejme potom aj realizácia. A tam chcem poďakovať aj priateľovi a kolegovi Oli Rénovi za e, realizáciu toho, za čo teraz ďakujeme aj e, rade, aj komisii a že tu máme tento balíček. Mnohé veci e, vyvinuli do, e, sa vyvinuli, zašli sme oveľa ďalej, bola tu dynamická práca, máme tu nakoniec prijaté riešenie e, procesu vypracovania technických noriem, ktorý bude precedentom aj pre ostatné sektory. Ale celkovo treba povedať, že po hlasovaní rady jednomyselnom a s vašim dnešným hlasovaním Európa od začiatku budúceho roka bude mať model dohľadu, o ktorý sa bude môcť oprieť a ktorý bude prispôsobený na, na jej potreby a treba si uvedomiť, že tu máme situáciu, keď polovica bank patrí iným štátom. Takže je tu cezhraničný charakter finančných ustanovení a to samozrejme môže prinásať isté rizika. Má, budeme mať teda prispôsobený e, model dohľadu, aby sme mohli predchádzať krízam a aby sme mohli pomáhať občanom, ktorí si kladú otázky a e, myslím si, že paralelne to robia aj Američania a dúfam aj, že iné štáty v rámci rozhodnutí G20. Pokiaľ ide o tieto orgány, tak ako náhle e, budú akcie schopné 1. januára 2011, bude nás čakať veľká technická rozpočtová práca, budeme musieť načrtnúť so súhlasom E, Európskeho parlamentu budúceho prezidenta a generálnych riaditeľov týchto orgánov a ubezpečujem vám, že jediným kritériom e, bude e, nezávislosť a kompetentnosť, aby tieto orgány mali úspech. A vlastne budúci prezident Európskej centrálnej banky a bude mať teda tieto kompetencie. No a dámy poslankyne, páni poslanci, my potom odhodlanie budeme musieť plniť ten rámec, ktorý budeme mať 1. januára 2011 k dispozícii. To zvýši našu moc, našu silu vďaka úlohám, vďaka rozhodnutiam, ktoré príjmeme. E, ďalej dohľad nad ratingovými agentúrami. Máme tu návrh e, u, reglementácie derivovaných e, projektov, kredit Ford Swaps, ktorý bol pred niekoľkými dňami prijatý, ale tu nezastaneme. To bude všetko integrovaný program, aby sme skonsolidovali a zo stransparentnili finančný sektor a budeme to robiť krok za krokom s vami. Budeme regulovať hedge fondy a na tom už teraz pracujeme Takisto bude treba aplikovať dohoda, dohodu z Bazilei 3 o bankových dohodách. E, bude treba aktualizovať smernicu o finančných trhoch, posilnenie sankcií v rámci revízie smernice o trhoch, o revízii trhov, e, krízové riadenie a tak ďalej. Všetky tieto opatrenia by mali e, viesť tomu, že sa budeme dokázať vyhnúť takýmto veľkým e, krízam, chrániť našich občanov a daňových poplatníkov. A dámy a páni, musím vás ubezpečiť, že ja som si vždy myslel, že tak vo finančnom sektore, ako aj v životnom prostredí, prevencia je vždy menej nákladná ako odstraňovanie škôd. Takže my budeme tak či onak zmobilizovať 17 HDP Európy na záchranu finančného sektoru. Banky musia platiť za banky a nebudú to už môcť robiť e, daňoví poplatníci, lebo náprava škôd je drahšia ako prevencia. Takže my e, predstavíme v rámci agendy komisie e, isté opatrenia za podpory ECOFINu a my chceme aby vlastne tieto e, ustanovenia boli pred koncom 2001, roku 2011 prijaté, odhlasované aj v komisii a potom vlastne budú postúpené ďalej. Osobne vám môžem povedať, že ja bezvýhradne dôverujem našej spolupráci v dôsledku tej úžasnej spolupráce, ktorú e, sme e, zažili, keď sme pripravovali tento balíček a ja vám chcem za to poďakovať. Ďakujeme pánovi komisárovi. A teraz máme e, vystupujúcich za politické skupiny e, za EPP. Pán Garcia Margalo, 1,5 minúty. Ďakujem, pani predsedajúca. Dnes je pre Európu dobrý deň. V decembri sme mali zlú dohodu a vďaka spolupráce medzi parlamentom, predsedníctvom a komisiou máme teraz dobrú dohodu. Dobrú dohodu, ktorá vytvorí autenticky európske orgány, silné orgány, ktoré budú podriadené demokratickej kontrole tohto parlamentu. Tieto orgány budú poverené e, zabezpečiť to, aby všetky banky boli aby podriadené rovnakým pravidlám v celej EÚ. E, budú musieť svoje rozhodnutia predkladať e, národným dohľadným orgánom a takto chceme chrániť rodiny a podniky. Chceme e, sa vyhnúť situáciám, že niektoré banky môžu prinášať systemické riziká, ktoré by potom museli opätovne platiť E, daňoví poplatníci. Lekcia z tejto debaty je taká, že tento parlament nie je pes, ktorý breše na všetky žiadosti e, rady a nie je to ani pes, ktorý ani nežerí, ani nedovolí, aby iní jedli. Ja teda som presvedčený, že budeme spolu s Radou a komisiou postupovať v procese európskej konštrukcie vďaka kolegom, správodajcom, komisárovi Barnierovi a ministrovi e, Reindersovi. Máme skvelú dohodu, ku ktorej si môžeme len gratulovať. Grazie per... Ďakujem pekne teraz za skupinu SAD, pán Skinner. Ďakujem komisarovi aj pánovi Rendersovu, ďakujem aj Davidovi Wrightovi za jeho účasť, ďakujem aj kolegom tu prítomným. Musím konštatovať, že táto záležitosť sa vyvíjala veľmi sľubne. My vieme, že finančná kríza poviedla k vytvoreniu nových agentúr, ktoré boli veľmi potrebné a to nie len v Európe, ale e, celosvetovo a musíme a aj e, sa zamyslieť nad kompetencie, nad kompetenciami, ktoré sú im zverené a musia byť do, dostatočné. A musí to byť všetko s určitým zámerom, e, musí to mať nejaký účel. To hľadajú občania EÚ a veľmi často diskusie medzi členskými štátmi a parlamentom poviedlo k určitému napätiu, ale zdá sa, že v konečnom dôsledku sa nám podarilo vytvoriť niečo, e, niečo úspešné. Parlament skutočne tlačil na e, rozdelenie pravomocí aj v tejto oblasti a často to bolo proti prianiam členských štátov. E, mnohí v Európskom parlamente žiadali priamy dozor a myslím si, že treba veľmi veľmi starostlivo zvážiť každú, každý krok. Nesmie ambícia prečiť účelovosť No a finančná stabilita e, skutočne má vychádzať z rokov 10 ročí skúseností. E, máme tisícky ľudí, ktorí majú skúsenosti e, v oblasti finančných služieb. Oni boli v tej prednej línii a bojovali s problémami a skutočne aj na tej národnej úrovni boli títo bojovníci. Ale treba povedať, že často len našťastie sa niečo podarilo, ale nebolo to, neboli to systémové riešenia a je veľmi dôležité dôležité, aby sme práve takéto niečo priniesli. E, nové agentúry budú sa zaoberať praktickými záležitosťami, budeme mať spoločný výbor a ja som mm, hrdý na to, že e, mm, budem tam na čele. Ide o to, aby sme si vymieniali informácie, aby sme spoločne príjmali rozhodnutia. Ide o to, aby sa skutočne sústredila práca týchto agentúr, aby sme eliminovali systémové riziko. ECB bude vlastne monitorovať riziko na tej agregovanej úrovni, ale ak by sme sa e, spýtali pána Bernankeho, či, či jeho pozícia bola posilnená tým, že v Amerike získal silnejšie pravomoci, A si nám odpovedal, nie. Musíme byť e, veľmi zodpovední ako tí, ktorí e, regulujú dianie e, treba mať regulačné ambície, ale vždy sú za tým ľudia so svojimi životmi, so svojimi domami. Musíme e, tento systém, ktorý sme tu e, navrhli, uviezť do života čo najskôr. E, Pán poslanec Skinner chce ešte pridať otázku. Sir, on what basis do you... Teda na základe čoho sa domnievate, že mm, úsudok a rozhodnutia eh, nových európskej inštitúcií budú lepšie ako rozhodnutia, ktoré prijímajú regulačné inštitúcie na národnej úrovni? Myslím, že keby ste si e, vypočuli môj prejav, tak e, by ste počuli, že sa e, musia robiť v koordinácii s národnými orgánmi a nie proti ich záujmom. A musia sa robiť len vtedy, keď legislatíva, ktorú predložíme pre takýto účel, prejde cez demokratické konanie v tejto snehovni. Takže ja myslím, že toto nám poskytuje to najlepšie z oboch svetov. A keď e, si myslíte, e, že e, keď sedíte na vašom ostrove a že vás tento požička uchrání od nebezpečí ozajstného sveta, tak sa milíte, pretože kríza nás naozaj poučila ozajstnú lekciu. Ďakujem. A teraz na skupinu ALDE Pani Bols, jednu minútu. Ďakujem, pán komisár, pán úradujúci predseda. Podarilo sa nám to ehm, Vlak s architektúrou dozorných orgánov odišiel zo stanice a teraz očakáme veľké veci z spoločných pravidel, ale naša finančná legislatíva je stále ako švajčiarsky e, sier, e, ktorý má sebe diery um, a e, to sú miesta, ktoré spoločné pravidlá nikdy nezasiahnu. A toto je hamba, ktorú všetci musíme znašať, pokiaľ naozaj všetci nebudeme naplňať spoločný trh vo finančných službách. Nové orgány nám dávajú ďalší rozmer, aby sme dosiahli hraničnú koordináciu. Ale e, to znamená, že treba na to vynakladať e, väčšiu starostlivosť, aby sme e, prijemali rozhodnutia, ktoré budú reagovať na to a nás prinesú bližšie k trhu. A ECB bude mať svoje prsty vo všetkých oblastiach, aby robili správne rozhodnutia a budú dohľadať nad národných dozorné orgány. Grazie per il gruppo. Ďakujem za skupinu zelených. Pán Gigold, no dve minúty. Working. Ah, thank you. So, also ich denke, heute ist wirklich... Um... Ja sa domnievam, že dnes je naozaj deň, e, kedy bol položený e, ďalší e, kameň a stavný blok Európskeho domu a vypracia to všetky tie lži, ktoré hovoria, že po finančnej kríze sa nič nestane a aj všetky tie lži, ktoré hovoria, že teraz nastane fáza znovu znárodnenia. Ehm, Európa e, vidí dôsledky, e, no e, musíme jasne povedať, že prirodzene sú to aj veci, ktoré musia ďalej postupovať v tomto finančnom zákondarstve. Hm, tento parlament dosiahol dôležité úspechy a presadil dôležité veci, na to bolo upozornené a hm, podarilo sa to preto, že rôzne sily v tejto semiovni spolupracovali a preto, že hm, odporovali úsilí e, niektorých členských štátov, aby sme sa nepoučili z krízy. Sú tu však niektoré otázky otvorené. A to otázky, že e, koľko personálu dostanú tieto orgány a e, na čo budú týmto orgánom nové kompetencie, keď nebudú mať dostatok personálu a rozpočtu. Počuli sme tu signály, že to ešte nie je jasné a budeme sa spoločne musieť zasazovať, aby sa to vyriešilo. Ďalšia otázka je, čo sa stane s predsedami eh, týchto mm, finančných dozorných orgánov eh, a aj tu budem musieť eh, dbať na to, aby bol zvolený vhodný a správny personál. Pre nás bolo dôležitý krok, keď sme chceli, aby sme dosiahli transparentnosť v mm, príslušných predpisoch na účtovníctvo v veľkých nadnárodných podnikoch a tu na chvala Bohu, mm, komisia ohlasila, že vydajú oznámenie eh, pre program Country by Country Reporting a tešíme sa na spoločnú prácu. Je dobré, že je to spoločné vyhlásenie eh, štyroch koordinátorov v výbore Ekon, aby sme eh, štruktúru trhu a centrálne hm, partnerské orgány na európskej úrovni hm, oslovili. A ešte posledná poznámka, dúfam, že aj pri otázke hm, finančného vládnutia bude mať e, rovnakú mieru koherentnosti ako aj pri finančnom dohľade, pretože ináč e, ten e, parlament ne, využije svoj vplyv na tieto otázky. Nemôžeme pripustiť žiadnu debatu o deregulácii, ináč sa rada nedohodne na ničom rozumnom a zmysluplnom. Ďakujem za skupinu konzervatívcov a reformistov. Pán Vizburna na dve minúty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 Dedičstvo tejto finančnej e, krízy prinieslo e, oblak neistoty, ktorý sa značia nad finančnými službami a banky, finančné trhy a vlády a e, spoločnosti každodenne naplňajú túto neistotu a aby ekonomika doznala zotovenie, musíme zabezpečiť to, že táto neistota sa rozplynie. Jedna z hlavných neistot od veľkého zlyhania finančného sektora je neistota regulácie, vrátanie toho, že kto bude robiť v budúcnosti reguláciu a ktoré inštitúcie ich budú naplňať tento, e, táto snemovňa e, rozpráva o tejto veci a za posledné mesiace hovorili o tom, že kto, kedy, kde a aká regulácia dohľad nastane. A výsledok nám prináša rovnováhu, rovnováhu medzi členskými štátmi a ich zodpovednosťou za dohľad nad inštitúciami a novými európskymi orgánmi, ktoré zostavia spoločné pravidla a tým e, budú napredávať e, k spoločnému trhu v finančných službách a e, povyššia úlohu partnerského dohľadu. Táto rovnováha je potrebná aj v systému monitorovania ECB a rovnováha medzi konečnou ochranou eh, daňových poplatníkov a zákazníkov. Potrebujem zrieť nové mechanizmy, aby sme podporili spoločný trh vo finančných službách, Vrátanie monitorovania globálneho rizika v európskych bankách a musíme zabezpečiť koordinované eh, kontrolné postupy vo všetkých členských štátoch v krízach. Musíme zabezpečiť silnejšie pravidlá pre mm, dohadovanie medzi mm, dozornými orgánmi a zabezpečiť spoločné pravidlá vo všetkých finančných centrách a finančných eh, hráčoch Balík finančného dohľadu v terajšej podobe nám poskytuje potrebnú rovnováhu, ale e, nábor e, vysokofinančne kompetentných pracovníkov bude kľúčový pre ich budúci úspech. Ja vyzývam komisiu, aby zabezpečila, že tento budúci krok bude úspešný. Grazie per il gruppo. Ďakujem na, za skupinu zjednotenej e, ľavice. Pán Klut na dve minúty. Ja, danke. Ďakujem. Chcem v prvom rade tým kolegom, e, e, ktorí v posledných e, rokoch sa do toho zapili do týchto dlhých a nespočetných rokovaní. Chcem sa im poďakovať, myslím, že to bol veľký výkon spravodajcov, tenových spravodajcov, že priniesli na svetlo sveta to, čo sa im podarilo. Myslím si, že je to v dobrej rovnováhe. No, nechcem sa zdrieť tej kritiky, ktorú máme v našej frakcii a sú to tri body, ktoré nás neuspokojujú. Na jednej strane je to bod, ktorý podľa nás v ňom tie kompetencie nie sú dostatočné. E, kompetencie, ktoré dostali e, tie dozorné orgány, a my sme privítali, keby e, mali širšie kompetencie. Poďalšie považujeme za neúspech, že tieto dozorné orgány sú na viacerých miestach umiestnené. My sme boli radšej, keď boli na jednom mieste umiestnené a to by určite zefektívnilo ich prácu a pán Vigo už povedal, aj to, že personálne vybavenie v takomto prípade bolo e, lepšie. To sú naše kritické pripomienky, ale napriek tomu sa myslíme, že to je e, dôležitý a správny krok e, správnym smerom k regulácii finančných trhov, ktorá je naliehavo nutná. No, my sa tiež zdomnievame, že e, musia prísť ešte nespočetné ďalšie kroky, aby sme dospeli k účinnej novej regulácii finančných trhov a aby sme dospeli k času, kedy európska regulácia e, nám pomôže zabraniť e, v budúcnosti takej kríze, ktorú sme teraz zažili. Myslím, že naša e, skupina sa o to silne zasadzuje a um, niektoré zákony sú na ceste alebo budú pripravené a dúfam, že ešte budú naplnené úspechom a vďaka nemu z tohoto bude naozaj účinná dobrá vec, ale myslím, že ešte treba vykonať niekoľké kroky. Grazie per... Ďakujem a teraz za skupinu Európa Slobody a demokracie pán Blum, dve aj pol minúty, nech sa páči. Um, yes. Áno, e, pán komisár, pri našom ostatnom e, stretnutí ja som vyjadril veľké obavy z toho, že e, regulácia mesta Londýna bude presunutá do Bruselu. A vy ste vyjadrili isté prekvapenie z mojej obavy ale e, odkedy e, ste na svojom poste, ste pochopili, že veľká e, časť nášho HDP pochádza práve zo sektoru finančných služieb. Je pre nás dôležitý. A 45 miliónov libier denne odvádzame na to, aby sme podporili pomerne podozrivý európsky e, e, projekt. A pritom e, naši voliči akoby to nemohli vôbec ovplyvňovať veľké mzdy a veľké dôchodky nepadajú z neba. Myslím, že by sme sa mohli ponaučiť z tých bývalých domíní e, Kanada, Austrália a vy veľmi šarmantne, veľmi e, Hasky ste e, na, na, naznačili, že Austrália je príliš ďaleko, tak prečo si brať príklad z takého niečoho? Viete, pán komisár, ja stále mám strach z toho, že e, tá regulácia bude pochádzať z pier a hlav ignorantov, byrokratov, e, e, kryptokomunistov a socialistov, akýchsi pochybných politikov, posadnutých E, zelených a tak ďalej. A myslím si, že výsledok bude rovnaký ako pri všetkých ostatných európskych projektov. E, Rybárstvo, zamestnanosť, polnohospodárstvo. To sú skutočne veľké hrozby. No a potom je tu ešte e, vlastne odtykávajúca bomba spoločnej meny. E, mohlo by sa stať štatisticky, že aspoň raz v rámci svojich pokusov sa Európskej únii podarí niečo úspešne zvládnuť, ale nie som si istý, či e, práve v tomto prípade tomu tak nastane. A ak Dave Cameron by bol býval admirárom na Trafalgar, a potom e, skutočne tá história by vyzerala inak a aj to, čo dnes príjmame, by vyzeralo inak. Ďakujem pekne. A teraz dáme slovo nezaradeným a pán Sosa Wagner. Chcem po poblahoželať tým, ktorí pracovali na tejto správe, na tomto finančnom balíčku a najmä zamestnancom a poslancom parlamentu. E, muselo dôjsť k finančnej kríze obrovských rozmerov, aby sa Európa prebudila. Stratili sme však e, čiastočne príležitosť posilniť spoločné európske inštitúcie pretože na jednej strane tieto nové dohľadné orgány majú obmedzené kompetencie vzhľadom na podobné inštitúcie v členských štátoch a je na škodu veci, že sme nepokročili k podobnej integrácii, k akej došlo v systéme európskych centrálnych bank. Pokročili sme, ale je potrebné naďalej zvyšovať laťku. Ďakujem. Ďakujem. A teraz budeme pokračovať v našej e, debate ďalšími zapísanými rečníkmi. Pán poslanec Goze z 1,5 minúty. Ďakujem, pani predsednička, pán predseda, pani, pán komisár. Ja chcem poblahoželať e, k skvelej práci a spolupráci s parlamentom Chcem však pripomenúť, že bez vôle parlamentu tento dohľad by nemal európsky charakter, aký má dnes. Pán predseda Ekofinu, ja by som bol rád, keby sme pred koncom tohto obdobia a možno ešte pred koncom tohto mesiaca mohli dôjsť k dohode, k téme, ktorá nás znepokojeme a do ktorej ste e, sa veľmi vy angažovali. A dúfam, že vďaka belgickému predsedníctvu budeme mať uspokojujúce výsledky aj v hedge fondoch. Myslím si, že e, v tomto rámci, ktorý tu komisár predniesol, tak samozrejme, že treba, aby finančná reglementácia bola inteligentná a týkala sa všetkého. Nede tu len regulovať pre reguláciu, treba, aby regulácia bola efektívna a aby v rámci možností zredukovala risky pre finančný systém. A na záver chcem pozdraviť Davida Wrighta, ktorý nás opúšťa. Dúfame, že po tej práci, ktorú odviedol, aby pomohol parlamentu dosiahnuť výsledky, dúfam, že sa s ním stretneme čoskoro na Európskej rade. Ďakujem. Pán Sánchez Presedo, dve aj pol minúty. Vážená pani predsednička, pán komisár Barnier, drahí kolegovia, vítam e, kompromis, ku ktorému došlo v prvom čítaní ohľadne e, balíčka otázka e, opatrení dohľadu nad finančným trhom. Je to odávna túžba EÚ, nevyhnutný nástroj, ako pokročiť vo finančnej integrácii, zlepšiť menovú politiku a konkurencieschopnosť. To bola takisto vec, ktorú bolo treba prijať, aby sme e, skoncovali s finančnou hypertrofiou, aby sme premostili prázdny priestor medzi reglementáciou národných a komunitárnych financií. Treba E, napraviť nedostatky v oblasti regulácie, ku ktorým, ktoré sme skonštatovali. E, tento dohľad je prioritou vo finančnej regulácii, pretože ak európska regulácia bola e, nedostatočná, dohľad bol neexistujúci. A toto všetko môže viesť k hlbokej, kompletnej a dôveryhodnej reforme toto prvé racionál, tieto prvé racionálne kroky sú prvým krokom k medzinárodnej finančnej integrácii. Parlament pracoval na tom, aby tento balíček mal trojité e, použitie, aby sme boli vyrovnanejší, aby sa chránili e, spotrebitelia, vkladatelia a daňoví poplatníci, aby sme takisto zabránili systemickým rizikám, aby sme predchádzali e, návalom kríz, aby sme podporovali konkurencieschopnosť, znižovanie nákladov a prosperitu, aby sme zvýšili prosperitu európskeho e, finančného systému. E, smernica Omnibus umožňuje vytvorenie a úradov, ktoré budú zaintegrované do sektorových oblastí a budú vytvorené pravidlá pre ich fungovanie. E, takisto sa zvýši transparentnosť a spolupráca. Zároveň sa vytvorí lehota na to, aby reforma a proces rozvoja a legislatívneho plnenia sa uzavrel pred 1. decembrom 2012 a na záver chcem poďakovať všetkým, ktorí umožnili, aby tento balíček pokročil. Dnes máme prvé plody našej práce. Je to medzník vo vývoji financií. Financie treba nielen upravovať, ale aj nad nimi doh- mať dohľad. Treba byť efektívny a ak chceme zlepšenie vo finančnej oblasti, potrebujeme ísť cestou väčšej miery demokracie. Eh, ďakujem. Na jednu minútu má slovo pán Gula. Pani Gula. Pán komisár, pán minister, veľa vecí tu odznelo, dohoda je uzavretá, uspokojuje nás, ďakujem, ale možno niečo do budúcnosti. Spolurozhodovanie nemôže spočívať e, v tom, ako to urobil minulý rok v decembri ECOFIN, prijať jednomyselne e, dohodu a povedať parlamentu, my sme sa zhodli, vy musíte konať rýchlo, lebo trhy čakajú. Pán minister, my vám ďakujeme e, za to, že ste deblokovali situáciu, že ste dali priestor na dialog. Treba však povedať, že my chceme v oblasti finančného riadenia pracovať tímovo. A prosím vás, pán Renders, odovzdajte posolstvo aj vy, pán Barnier Ecofinu, že my naozaj chceme byť zapojení kompletne od začiatku do e, tejto témy. Je to e, našim právom v e, zmysle spolurozhodovania a Možno, že by bolo dobré vysvetliť pánovi Fan Rompej, že by sme ho radi privítali vo výbore Ekon, tak ako o to už dlho žiadame. Ďakujem. Ďakujem a teraz pán Ferber, 1,5 minúty, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička, pán komisár, pán predseda rady, vážené kolegyne, kolegovia. Myslím si, že dnes je dobrý deň nielen pre európske inštitúcie, ale aj pre ľudí v Európe, pretože sa podarilo dva roky e, po mm, páde e, banky Lehman Brothers e, pripraviť takú struktúru, ktorá E, nebude e, schopná odstrániť každý e, problém na finančnom trhu, ktorý vznikne, ale prispieje k tomu, že tie excesy, ktoré nastali na finančnom trhu v Európskej únii, už nebudú možné a myslím si, že na to môžeme byť všetci hrdí. A um, chcem sa vyslovne poďakovať logickému predsedníctvu rady, pretože um, mám dojem, že sa môžem pripať k tomu, čo povedal uh, kolega Golák, že uh, rada si to na začiatku veľmi uľahčovala. Uh, Sice pripravila jednohlasne uznesenie, ale nevyriešil problémy. A um, ehm, bolo to zásluha Európskeho parlamentu vo všetkých frakciách, e, že vypracovali e, riešenia, ktoré naozaj um, pevné a ktoré sa postará o to, že budeme mať stabilné štruktúry dohľadu a že aj vo krizových situáciách budeme mať k dispozícii súbor nástrojov, aby sme um, vyradili excesy, aby sme takto prispeli k stabilite na finančnom sektore. A tu sa chcem e, poďakovať e, vám, e, pán predseda, ktorí ste sa veľmi o to angažovali, ale aj komisii sa chcem poďakovať, ktorá sa vo férovom dialogu postarala o to, aby tie dve pozície medzi radou a parlamentom, ktoré boli najprv veľmi rozdielne, sa mohli zosúľadiť. Srdečná vďaka a dúfame, že aj takto bude v ďalšom zákonodárnom konaní. Ďakujem, slovo má pán Tremoza na jednu minútu. Muchas gracias, señora president. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážené kolegovia, um, predseda Európskej centrálnej banky automaticky sa stane na ďalších 5 rokov predsedom uh, Európskej rady pre systémové riziko toto nie je drobná vec. Zviditeľňuje to, že ECB e, je naozaj zapojená do finančného dohľadu európskych finančných trhov a inštitúcií. A tiež to znamená, že pán Tuše, Triše, ktorý je tiež zodpovedný e, za jeho činy v tomto parlamente, bude tiež musieť e, odpovedať na otázky, ktoré sú spojené s finančným dohľadom. Nielen na otázky, ktoré sa týkajú cenovej stability. A s touto reformou predseda ECB bude e, riskovať e, e, svoje meno a dôveryhodnosť pri naplňaní účinnej finančnej stability v Európe. Vďaka tejto reforme bežné konanie bude ťažšie pre finančné inštitúcie, ktoré spôsobili túto krízu. A malo by to byť na prospech budúcich generácií európskych občanov. Ďakujem pekne. Grazie, la parola all'onore. Ďakujem. Slovo má um, pani Luling na minútu 30. Ďakujem, pani predsednička. Chcem svoj hlas pridať k tým, ktorí vítajú kompromis dosiahnutý Európskym parlamentom v oblasti dohľadu nad finančnými trhmi. Je to veľmi uspokojujúci výsledok nielen preto, že parlament čelil zástupcom štátov. E, je je to veľmi dôležitý dokument a bolo potrebné dať tomuto balíčku e, viac európsky charakter, e, dôver, efektívnosť a dôveryhodnosť. Ja ako tieňová spravodajkyňa za moju skupinu som bojovala za to, aby prezident Centrálnej banky bol e, prezidentom tejto, tohto výboru pre systemické rizika v situácii, keď vidíme veľkú rozdrobenosť medzi národnými orgánmi, potrebujeme jednoducho európsky orgán, ktorý buď bol pevný, silný, mal by kompetencie a nespochybniteľnú e, legitimitu. E, pokiaľ ide o autoritu a prestíž prezidenta ECB, tak on vlastne využ- môže využiť práve túto svoju prestíž a bude môcť presadzovať záujmy te- tejto, tohto výboru aj pred e, zástupcami štátov. To nie je e, to nie je príliš veľa moci, skôr príliš veľa slabo, slabosti, ktorá sa teraz e, prejavuje a preto je potrebné vytvoriť klímu dôvery medzi všetkými partnermi, ktorí participujú na tejto témy. Stávka nie je vyhratá, e, Európa opäť pomaly reagovala, ale dnes vytvárame veľmi zaujímavé základy modelu, e, ktorý bude hodnotený realitou v budúcich rokoch. Ďakujem. Ďakujem a teraz pristúpime k procedúre KHDI. Mm, keďže nemáme veľa času, dáme slovo len piatim rečníkom. Pán Palone, jedna minúta, nech sa páči. Grazie, prezidente. Ďakujem my sme presvedčení o tom, že na globálnych trhoch e, žiaden hráč, žiaden produkt sa e, nesmie, nesmie uniknúť pred primeranou kontrolou. No, e, my sme zažili e, krízovú situáciu, ktorá poukázala na to, že potrebujeme mať akési zdieľané pravidlá a tí, ktorí zlyhali, musia podliehať prísnejšej kontrole, veď občania nemôžu e, stále ako si uhradiť účet dlžníkov. Treba privítať dohodu, ktorá bola dosiahnutá E, tu v parlamente. Treba mať nezávislý súbor orgánov, ktoré môžu sankcionovať mali by sme e, e, vytvárať akési príspevky, akési odvody a rozhodne by to nemala byť sankcia pre malé a stredne veľké podniky. Teraz pán Kutoš má slovo. Ďakujem. Ja vítam tú skutočnosť, že sa o, e, už odkláňame od rozdrobeného dozoru na úrovni členských štátov k k dozoru, ktorý je na úrovni EÚ a bude to mať dopad na mikroekonomické aktivity a budeme mať arzenál nástrojov, ktorý predíde budúcej kríze e, členské e, štáty e, sa snažili trošku ignorovať snahu EEP a ich zaangažovanosť v rámci tohto celého európskeho balíka. My vieme, že práve banky predstavujú jedným z kľúčových zdrojov systémového rizika. Členské štáty si zachovávajú svoje právo e, e, namietať e, voči určitým krokom príslušných európskych orgánov je veľmi dôležité, aby bola plnohodnotná politická zaangažovanosť tejto otázke. Ďakujem pekne. A teraz udelujeme slovo e, pán Jatan Maki. Jedna minúta. Pani Jatan Maki. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Potrebujeme e, e, viac európskych riešení, e, menej ochranných klauzul a menej sebeckosti na národnej úrovni. Preto je dôležité si uvedomiť, že dnešnou témou, dnešným hlasovaním sa práca nekončí. Musíme sa tomu aj naďalej venovať. Musíme určitým spôsobom okresať bankové aktivity, tie presahujú 70 Potrebujeme e, vyššiu silu európskych dohľadných orgánov, pretože e, to vychádza v ústretí našim spoločným európskym záujmom. My sme dosiahli dôležitú dohodu o, o, o, o orgánoch, Mm, ale zďaleka toto riešenie nie je ideálne. Mnohé bankové inštitúcie stále zostávajú v rukách členských štátov. Ďakujem. Grazie, la parola. Ďakujem. Pán Brons má slovo. Ďakujem e, za slovo. Obyčajní ľudia vnímajú krízy ako katastrofy. Európska únia vníma krízy ako príležitosti stiahnuť si na seba viac moci, odobrať moc národným parlamentom. Členské štáty prídu o suverénne rozhodovanie e, o svojich finančných systémoch. Kríza v Spojenom kráľovstve nebola veľmi dobre zvládnutá a, e, a to z toho dôvodu, že niekoľko vlád v, v Spojených, Spojenom kráľovstve nezvládla dohľad nad bankami. Najlepšie je nechať kontrolu nad sektorom v rámci sektoru. Tí vedia, čo robia a nemôžeme to nechať eh, v rukách tých, ktorí nemajú skúsenosti s dôslednou reguláciou. Ďakujem. Ehm, eh, no a napokon posledný vystupujúci Pán Bás, ďakujem e, pekne, pani predsedajúca. Podľa mňa dnešné kompromisné riešenie je e, skutočne obrovským milníkom v tvorbe európskych dohľadných orgánov. E, vypočuli e, sme si vlastne stanovisko Európskej rady a ďalších orgánov a vďaka tomu, že všetci prispeli k dielu, podarilo sa nám niečo dosiahnuť. Nemáme akýsi bezzubý orgán, ale máme skutočne agentúry, ktoré dokážu konať a zasahovať. A nenastáva to, že by sme odobrali pravomoci národným dozorným orgánom, len je vlastne to štrukturovanejšie a zlepšená komunikácia. To znamená vyššiu mieru zodpovednosti. Zdá sa mi byť veľmi dôležitý, že e, e, Rada pre európske systémové riziko bude e, vedená prezidentom ECB. Ja sa chcem poďakovať spravodajcovi, spoluspravodajcom a všetkým tým, ktorí prispeli k tomuto úspešnému dielu. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz dáme slovo komisárovi Barnierovi. Poprosím prítomných, aby neboli hluční. Ďakujem, pani predsedajúca. Na záver tejto rozpravy Chcem každému poďakovať. Chcem poďakovať spravodajcom zodpovedným za skupiny, členom parlamentu, ktorí takmer jednomyselne podporili vo svojich vystúpeniach tento záväzok a túto dohodu. Chcem potvrdiť, že tieto nové európske orgány a Európska rada pre systemické riziká sa nenechajú zastupovať národnými dohľadnými orgánmi, ale sa budú o nich opierať tak, aby lepšie spolupracovali. Predsednička e, upozornie, že treba byť ticho a treba vytvoriť sieť, pokračuje pán komisár, a treba e, dať do spoločného súdka všetku skúsenosť, aby sme mohli skutočne adekvátne a dobre reagovať na európskej úrovni, keď to bude potrebné. A preto je dôležité, aby sme e, toto mohli e, aplikovať na finančné inštitúcie, ktoré sú vo veľkej miere transnárodné. Ako som už povedal, tehla, tehlu po tehle sme rozanalizovali e, systém platieb od októbra. Máme tu reguláciu vlastných fondov E, revízia smerníc o finančných trhoch, e, reglementácia vkladov, a sú tu ratingové agentúry, riadenie rizik a riadenie podnikov. Toto všetko je pred nami, táto práca nás čaká a to nehovorím o regulácii investičných fondov. Venujeme sa odhodlanie tejto práci lebo na konci cesty, ako som vám to už dámy poslankyne a páni poslanci povedal, od zasadnutia G20 žiadny finančný aktér, žiadny produkt, žiadny trh, žiadne územie nebude e, mimo inteligentnej regulácie a efektívneho dohľadu. Máme ambície a tie dosiahneme len spoločne. Cesta, ktorá nás čaká, je krátka, lebo občania očakávajú a majú vysoké požiadavky a preto, dámy poslankyne a páni poslankyne, musíme konať tak, aby sme spoločne a nie príliš neskoro vytvorili najlepší svetový systém regulácie a dohľadu. Európa môže mať e, túto ambíciu vytvoriť regulačný a dohľadný model, ktorý by bol užitočný pre celý svet. To je našim cieľom a je to v záujme občanov, spotrebiteľov, priemyslu a finančných inštitúcií takisto. Ďakujem. Grazie, la parola. Ďakujem a teraz dávam slovo pánovi ministrovi Reindersovi. Nech sa páči. Ďakujem pani predsedajúca, dámy poslankyne, páni poslanci. Aj ja chcem poďakovať všetkým, ktorí vystúpili. Väčšina z nich podporila text a texty, ktoré e, vám boli predložené na hlasovania. Som veľmi rád, že mnohí poslanci sú za túto tému, za tento finančný dohľad. Chcem vám jednoducho povedať, že ako mnohí z vás už pripomenuli, ide tu o prvú skutočnú lekciu, ktorú sme vyvodili z finančnej krízy. Dlho sme diskutovali o mnohých textoch, ale nakoniec sme sa rozhodli pre vytvorenie novej dohľadovej architektúry a nový orgán pre elimináciu systemických rizík je skutočne novým krokom. Po druhé, trvám na tom, že ide o začiatok procesu. Michel Barnier už povedal, že my e, musíme zaviesť do praxe sériu ďalších prvkov, ktoré sa zlačlenia do regulačného procesu a treba ich posilniť Niektorí ste sa zmienili o niektorých konkrétnych krokoch. My musíme pokračovať v práci medzi komisiou, radou a vašim parlamentom. Belgické predsedníctvo je odhodlané plne sa odhodlane venovať tejto problematike, aby sme efektívne pokročili, pokiaľ ide o smernicu o investičných fondoch. My čoskoro otvoríme debatu o e, ratingových agentúrach a Môžem vás ubezpečiť, že takisto už sme navrhli otvorenie debaty o ďalších témach. Na neformálnej rade ECOFIN e, budeme hodnotiť situáciu v oblasti e, pokroku našich prác. Nechcem tu zbytočne zdržiavať, pretože viem, že teraz e, tu budú veľmi dôležité kroky, ktoré treba prijať, ale chcem vás uistiť, že my budeme trvať na tom, aby to, čo mnohí ste kvalifikovali za historické hlasovanie. My vás pozývame na stretnutia v budúcich týždňoch a mesiacoch, aby sme spoločne e, a rovnako odhodlanie pokračovali dopredu e, v oblasti nových textov, ktoré vám budú predložené. Chcem sa vám poďakovať za to, že sme v posledných mesiacoch mohli pokročiť v tejto téme, ktorá je skutočne prvou dôležitou lekciou, ktorú sme vyvodili z finančnej krízy. Grazie. Ďakujem. No a tým uzatvárame rozpravu. Care colleghe e cari colleghi. dobrý deň. Máme tu veľmi mladého, nového kolegu a, a e, mám na mysli pána e, Zulina, vlastne dceru nášho kolegu. Takže blahoželám vám. Prosím, aby ste boli struční. Grazie, prezidente. Ďakujem. Ja som sa dnes dostavila ako úspešná kandidátka a, no a rovnako ako mnohé ženy tu prítomné som sa borila e, s, so snahou sklbiť materské povinnosti s profesionálnymi povinnosťami. Takže skutočne mám tu so sebou dceru, e, mám ju tu na hrudi a e, pán predsedajúci víta túto účastničku hlasovania.